oznámenie. Dostala som zo skupiny ECR žiadosť o menovanie do výborov. E, tento zoznam bude v zápisnici so stretnutia. Ak nemáte žiadne pripomienky do prijatia zápisnice, tak tieto menovania budú považované za schválené. Ďalšie e, zasadnutie začína zajtra 9. júna od 9, od 9. do 1. a potom od 3. do 5.